Okay, Takže kolegyne, kolegovia, začneme, ak súhlasíte. Vidím, že Žanín už je pripravená. Prosím, zaujímite všetci svoje miesta. We seem to be a bit uh, petit this morning. Nože, zdá sa, že dnes nás to zatiaľ nie je veľmi e, veľa. Možno, že ľudia ešte oslavujú vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti. Ak by sme sa presunuli do baru, tam by sme ich možno všetkých našli. Takže viem, že sú rôzne názory o tom, ako či panujú rôzne názory o Lisabonskej zmluve. Ja však musím povedať, že ja sa veľmi teším a Európa vstupuje do novej éry, kedy budeme môcť konať veľa transparentnejšie. No a transparentnosť, demokracia sú hodnoty, ktoré všetci zdieľame. Dobre, kolegyne, kolegovia, program bol trochu zmenený. Poprvé, a mne sa to veľmi nepáčilo, je navrhované, aby sa debata o dopadoch Lisabonskej zmluvy, pr- zmluvy presunula na zajtra, pretože podľa mojich informácií Európska komisia zatiaľ nedokončila zoznam tém, ktoré sa presunú do spolurozhodovania. Ja som z toho prekvapená, pretože to, že Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, nebolo dnes žiadnym prekvapením. Takže neviem, prečo ten zoznam nebol 1. decembra pripravený. už eh, povedzme, že v rámci Lisabonskej zmluvy očakávame, že naša spolupráca bude od zajtra lepšia, ako to bolo doteraz. Už obávam sa, že teda tú diskusiu budeme musieť presunúť na zajtra. Avšak ja dúfam a očakávam, že zástupca komisie nám to potvrdí, že potom, teda zajtra, pred začiatkom schôdze na komisia ten zoznam predloží. Môže to niekto potvrdiť? Nie. Tak mohla by nám komisia, prosím, zastupcové komisie vysvetliť, prečo musíme odkladať tú diskusiu, ak ten zoznam nedostaneme ani zajtra. Nuž, ja môžem povedať, že zajtra sa zúčastníme. Zdá sa, že aj Jonathan Fall sa zúčastní, avšak nebudeme mať stále ten zoznam vypracovaný. Veľmi intenzívne na tom pracujeme, no ale taká je situácia. Aj s právnym servisom. No dobre, zdá sa, že nemáme na výber, avšak ja by som rada dodala, že som veľmi nepríjemne prekvapená. Skutočne nechápem, prečo sa to nemohlo pripraviť skôr. Nože, ale dobre. No a teraz by som chcela vám oznámiť ďalšie zmeny. Navrhuje sa, aby do dnešného programu um, bola zarad, bol zaradený bod 13 uh, až 18, čo je azylový balíček. A aby sa z programu vyškrtol návrh uznesenia o prístupe k dokumentom. Rovnako tieto nasledujúce dva body by sa mali dodať na program. Jeden sa týka správy pána Diaza de Meru, ktorého som tu zatiaľ nevidela, a čo je e, vytvorenie siete styčných dôstojníkov pre imigráciu. To by sa malo zaradiť na program dnes do obeda. A rovnako rozpráva o Swifte zajtra ráno o 10.00. Pretože, ako všetci iste viete, na naše spolutovanie, alebo na moje osobné minimálne, rada rozhodla včera o Swifte len pár hodín pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti. Nož a ja viem, že minimálne dve krajiny sa zdržali v hlasovaní. A za to im ďakujem, blahoželám. Nož a myslím, že ja sama by som rada niečo navrhla a totiž, že aby sme aby nám rada a komisia vysvetlili, aká je situácia s ohľadom na dohodu PNR s USA a Austráliou, ktoré zatiaľ neratifikovali všetky krajiny, nuž a zdá sa, že panujú trochu zmetky o tom, aká je právna situácia. No a pokiaľ nebude tá zmluva ratifikovaná, tak považuje sa za neexistujúcu. Vidím, že vidím tu jednu pripomienku k návrhu programu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel v mene politickej skupiny EPP vyjadriť svoje udivenie a aj nad tým, že otázku, čo sa čo sa týka eh, dopadu Lisabonu eh, na, pre tento výbor, nemôžeme eh, diskutovať na začiatku prvého zasadnutia, ktoré sa uskutočňuje v Lisabonskom režime. a ja by som chcel navrhnúť, aby predsedníctvo predsedovi parlamentu podalo informáciu o tomto postupe, pretože nedá sa to interpretovať inak, ako že to je nedodržanie práv parlamentu a že to nie je ten rešpekt, ktorý ako poslanci a ako inštitúcia očakávame podľa e, tých nových pravidel spolupráce. Ja skutočne e, sa chcem vyjadriť k tomu veľmi kriticky a ďakujem vám, že ste to tak jasne povedali. No a k programu by som chcel povedať, že mimoriadne vítam, že predsedníctvo na program zaradilo SWIFT, no a chcel by som tiež povedať, aby predsedníctvo aby pri rozprave bol niekto z legislatívnej a právnej služby parlamentu, kto nám z právneho hľadiska pre parlament vysvetlí túto situáciu, už a po druhé, aby niekto z komisie a rady sa zúčastnil na tomto zasadnutí, aby nám objasnili, aký, ako vníma komisia a rada tento proces. Ja nechcem sa venovať tomuto bodu obsahovo, pretože o ňom budeme hovoriť zajtra, ale chcel by som jasne povedať, že by sme sa mali veľmi detálne a presne porozprávať, ako bude ten proces podľa týchto nových podmienok, ktoré nie sú príkladom dobrej spolupráce, bude ďalej prebiehať. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán Štraser. Ďakujem s vašimi pripomienkami. Ehm, dobre som si poznamenala vaše pripomienky, nož a určite v mene predsedníctva e, tohto výboru predsedovi parlamentu oznámim, že očividne komisia nebola pripravená k 1. decembru a ja si myslím, že právny servis parlamentu počas diskusie o Swifte bude prítomný. Nož a s podporou tohto výboru by som chcela dodať na program objasnenie o zmluve PNR. No a keď dostaneme nejaké vysvetlenie písomne dnes večer alebo zajtra ráno a dúfam, že to bude zajtra ráno na neskôr, pretože ak je pravda, že dohoda PNR už nie je platná, tak by bolo dobré, keby sme o tom vedeli, pretože potom je transfer údajov nelegálny. Dobre, súhlasíte všetci s týmito zmenami a doplneniami? Nejaké pripomienky? Vidím, že nie. Okay. Oh, yes. Uh, on, on the... Uh, no a čo sa týka Lisabonu, tak trochu pozitívnejšie dnes a po skončení eh, dnešného zasadnutia o 18.30 predseda tohto výboru, pán López, nás pozýva na pohár vína, aby sme oslavili spolu vstup Lisabonu do platnosti a dúfam, že sa k nám pridajú aj tí, ktorí nie sú až takí šťastní z toho, že zmluva vstúpila do platnosti. Your, uh, no, no a rovnako a nie to patrí pre, platí pre koordinátorov. No už tak nie. Dobre. Ja by som vás chcela požiadať o podporu odporúčania koordinátorov na to, aby pán Klás za nezaradených bol vymenovaný za spravodajca o správe účasti Švajčiarska a Lichtensteinska na aktivitách Frontexu. Nejaké pripomienky nie, takže to je prijaté. A ďalej prechádzame k azylovému balíčku. K diskusii, ktorá bola plánovaná na zajtra ráno, body 13 až 18. A je to 5 správ, takže Okay. Um, I suppose it's in the, the um, overall mood of joy and... Takže myslím, že kvôli tým pocitom a návalom šťastia trochu neviem, alebo mám trochu problémy s vyjadrovaním. Dobre, takže najskôr budeme hovoriť o nariadení, o Dublinskom nariadení a Eurodaku a o aktuálnych informáciách alebo aktuálne informácie nám podá rada. Bohužiaľ, nemám tu meno. Kto tu je v mene rady, aby nás informoval? Tak, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Um, thank you very much for... Ďakujem za možnosť e, aktualizovať vaše informácie o právnych návrhoch, ktoré sa momentálne diskutujú a diskutovali sa všeobecne počas švedského predsedníctva a chcem sa ospravedlniť, ak e, postrhnete, že som tak trochu e, za, zaskočený, pretože som čakal najprv na slova spravodajcov, ale Predsa len rád vás poinformujem o aktuálnej situácii. Veľmi stručne k včerajšej rade e, ministrov. Na programe sme mali e, revíziu, alebo teda prebehli sme si aktuálny stav k legislatíve o azile. Mimochodom bola odznela tiež prezentácia novo navrhnutého návrhu o smernici o kvalifikáciách a procedurálnych otázkach a kolegovia z komisie podľa mňa budú schopní doplniť informácie k tejto iniciatíve, keďže sú to no- čerstvé informácie komisie, ešte neboli predmetom výrazných rozhovorov v rade. Pani predsedajúca, ak mi teda dovolíte, pôjdem v tom poriadku, poradí, aký som pôvodne mal v programe. Začnem e, s podmienkami e, príjmania. Ide o smernicu, ktorá je zameraná na e, vytvorenia dobrých štandardov, podmienkov, podmienok pre uchádzačov o azyl. Ide o harmonizáciu národných predpisov v tejto otázke a snahu E, zníženia, maximálneho zníženia toho tzv. sekundárneho presúvania sa. Viacero stretnutí e, prebehlo už počas českého a švedského predsedníctva a samozrejme e, my sme vychádzali práve z týchto výsledkov. Dospeli sme k pomerne výraznej zhode sú však aj také predpisy, ktoré sú ešte predmetom diskusie. Pokiaľ ide o otázku zadržiavania, prístupu na trh práce a definovanie e, pojmu členovia rodiny. Takisto pokiaľ ide o, o stanovisko, ktoré prijal parlament, je tu viacero otázok, kde sa názory e, v rade častočne e, nezhodujú. Takisto ide o, o problematiku, širšiu problematiku a prístupu na pracovný trh a tak ďalej. Keď sa potom pozrieme ďalej na návrh týkajúci sa Dub, e, Dublinu, Na tom sme pracovali v e, pracovných skupinách a, podstatné témy, ktoré zostávajú otvorené, zase to je otázka definovania členov rodiny, predpisy e, dočasného pozastavenia transferov, čiastočne aj e, kritéria stanovovania stanovovania oprávnenosti podávania medzinárodných žiadostí, takisto opravných prostriedkov proti, proti e, rozhodnutiam o transferoch, takisto zadržiavanie a tiež určité aspekty kapitol zaoberajúcich sa všeobecnými princípmi týkajúcich sa osôb žiadajúcich o e, medzinárodnú ochranu. Keď sa potom ďalej pozrieme na e, Eurodac ako problematiku, Tu bol zaznamenaný e, výrazný pokrok. Množstvo otvorených otázok je len veľmi malé. Základnou otvorenou otázkou zostáva samozrejme e, prístup e, k informáciám orgánov trestných čin, v činných trestnom konaní alebo vôbec vymáhania práva Ide tu o zníženie e, obdobia ukladania e, údajov o občanoch e, tretích krajín v súvislosti s prekračovaním ilegálnym prekračovaním hraníc z dvoch rokov na jeden rok. Väčšina delegácií by uprednostňovala to obdobie dvoch rokov skôr než obdobie roka. Toľko k podmienkám eh, príjmania a Eurodaku a eh, Dublinu. Neviem, či mám teraz pokračovať s ďalšími návrhmi. Chápem to tak, že by som mal povedať aj čosi k, eh, k, k krátkosti, k, k spoločnému európskemu programu eh, a k styčným dôstojníkom, ale tu by som dal potom aj slovo zástupcom z komisie. Pokiaľ ide o to podporné pracovisko pre eh, uchádzačov o azyl, Európske podporné pracovisko, samozrejme, že eh, došlo tu k dohode, bolo tu predjednané spoločné stanovisko parlamentu a rady Odhľadnúc od toho však vám môžem tiež povedať o včerajšom zasadnutí eh, rady, kde došlo k politickej zhode, pokiaľ ide o eh, lokalizáciu alebo umiestnenie sídla tohoto, takéhoto úradu. Eh, dohodli sa, ministri sa dohodli, že by to bolo vo valete. Pokiaľ ide o ten spoločný európsky program, prebiehali diskusie v rade, dostávame sa už aj k zhode, pokiaľ ide o základné princípy k tomuto programu. E, zo strany predsedníctva boli e, vytvorené kontakty so spravodajcami e, z tohoto výboru a na základe týchto neformálnych diskusí. Samozrejme, že tento výbor nemá správu k, tej, k tejto veci, ale napriek tomu, keďže je tu veľká priorita, ktorú švedské predsedníctvo pripisuje k tomuto materiálu, e, pokiaľ ide o program presídľovania, chceme naozaj zoštíhliť e, túto správu a chceme e, e, zblížiť názory Rady a Európskeho parlamentu. Toľko informácie z Rady v tomto okamžiku. Som samozrejme e, pripravený odpovedať aj na akékoľvek otázky. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Zjavne jeden zo spravodajcov chce čo si povedať, ale otázka moja znie, či chcete nechať najprv hovoriť komisiu, alebo máte hneď niečo? Nie. E, necháme priestor na prezentáciu komisii a potom necháme uh, hovoriť spravodajcov. Kto bude hovoriť za komisiu? Uh, Nechceme uh, diskutovať uh, tie nové návrhy. je to otázka Nepočula som správne, čo mám presne rozobrať. Len aktuálnu situáciu alebo nové návrhy? E, pochopila som, že chcete, chceli ste prezentovať nový návrh. Je tu totiž viacero bodov. V prvom rade snáď by som e, mohla doplniť e, slova predsedníctva k situácii e, v súčasných návrhoch, ktoré sa už diskutujú, keďže predsedníctvo zdôraznilo, že rokovania v rade nie sú jednoduché. Pokiaľ ide o smernicu o podmienkach e, z zrokovania boli naozaj zložité. Možno som menej optimistická ako predsedníctvo a možno naozaj vidieť, výrazné rozdiely v názoroch medzi návrhom komisie, ktorý široko podporili e, zástupcovia parlamentu v stanovisku z mája. Naozaj parlament podporil celok e, tých pozmeňujúcich návrhov k existujúcim e, predpisom, k existujúcej smernici a rozprava v rade nebola jednoduchá. V súčasnosti však si myslím, že Nová, nový komisár bude musieť rozhodnúť, ako pokračovať v tomto materiáli, ako, ako vyzerá potreba na predloženie nových pozmenených e, návrhov. Nie je však ešte rozhodnuté, budeme to musieť prediskutovať s novým komisárom. E, nám sa totiž zdá, že treba e, myslieť s výhľadom do budúcnosti, pretože inak bude to ťažké. K Dublinu len toľko, že je tu mnoho bodov sporných, tie, ktoré už identifikovalo predsedníctvo, ale diskusie pokračujú aj v iných témach. E, pracovná skupina posledná v rámci švedského predsedníctva zasadne tento štvrtok a stále je tu priestor na diskusie. Posúvame sa pomerne veľmi pomaly vpred a pokiaľ ide o ustanovenie o Eurodaku, sú tu dve línie e, tohoto návrhu. Jedna časť je, sa týka uh, azylu a tu by som uh, povedala, že sme v rade dosiahli dobrú zhodu, takisto v parlamente. Pokrok uh, sa dosiahol. Na druhej strane tu máme aj novú líniu, tá sa týka vymáhania práva, tá sa týka e, e, otázky, ako sa k tomu postaví parlament a takisto tiež potom Lisabonská zmluva, ktorá má výrazné dopady na e, návrhy v treťom pilieri. ten pilier sa stáva zbytočným a komisia bude musieť uvažovať o tom, ako v tomto materiáli postúpiť. Tieto veci však naďalej sú diskutované Nemáme ešte e, záväzné stanovisko k tomuto. Bude to musieť byť e, diskutované v novej komisii, keď táto začiatkom budúceho roka začne pracovať. Takže toľko e, k novým i existujúcim už návrhom, ktoré sú e, diskutované. Ešte poviem čo si k smernici o az- procedúre uch- uch- pre uchádzačov o azyl. E, Komisia prezentovala dva návrhy, e, a to 21. oktobra. Ide o e, revidovanú smernicu, revíziu smernice o kvalifikáciách a o azylovej procedúre. To boli tie dve chybajúce zložky druhej fázy spoločného azylového systému EÚ, čiže komisia si tu splnila svoju povinnosť predložiť celú tú architektúru nového spoločného európskeho azylového systému tak, ako ho vníma a ako bol v plánovaný v plá, e, pláne politík komisie prijatom v roku 2008 zo pár slov k azylovému postupu a k smernici v tejto veci. E, podstatou navrhovaného, e, navrhovaného predpisu je ukázať vyššie väčšie úrovne harmonizácie i štandardizácie. Ide o e, zvýšenie pozornosti, pokiaľ ide o rozdiely v miere uznania žiadosti v členských krajinách. Ide tiež o vytvorenie spoločných postupov, tak ako sa to zamýšľalo v hákskom programe. Tento návrh chce vyjasniť a zjednodušiť a zoštihliť a skonsolidovať e, vykonávané procedurálne dohody, aby sa zlepšila kvalita rozhodovacieho procesu, e, predovšetkým v prvej inštancii a chceme zvýšiť kapacitu národných e, orgánov e, v boji proti zneužívaniu tohoto systému. Chceme tiež v neposlednej miere zabezpečiť konzistentnosť, pokiaľ ide o judikatúru jednotlivých inštancií súdov je tu 5 e, súprav pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa navrhujú poprvé e, zavedenie jednotného postupu, čiže všetky e, výkonu by mali byť preskúmavané v súlade s definíciou utečencov aj na základe subsidiárnej ochrany, ktorú poskytuje smernica o kvalifikáciách. Po druhé potom a druhá línia tých pozmeňujúcich návrhov by mala zabezpečiť lepší prístup k azylovému postupu. Návrhy chcú zvýšiť kapacitu kompetentných orgánov, pokiaľ ide o rýchly výkon relevantných postupov pre migrantov. Vieme, že na vonkajších hraniciach EÚ je dôležité uznať potrebu ochrany. Sú tu tri nové špecifické prvky, ktoré dnes navrhujeme. Poprvé, uchádzači by mali mať možnosť podať svoje žiadosti daným orgánom čo najskôr. Orgány majú potom časový limit 72 hodín na to, aby vyplnili všetky formality, registrovali to, tú žiadosť. To je veľmi, veľmi dôležité. Po druhé, keďže colné orgány sú často v kontakte s osobami, ktoré hľadajú národnú ochranu, povinnosti týchto orgánov musia byť e, veľmi jasné, napríklad e, školenia, tréningy. A po tretie, členské krajiny takisto by mali zabezpečiť disponibilitu e, poradenstva informácií na vstupných bodoch a záchytných zariadeniach. Tretia línia pozmecich návrhov zabezpečuje spoločné procedurálne záruky. Chceme zredukovať súčasné výnimky len na základné e, záruky a predovšetkým sa navrhuje, aby sme zabezpečili, že všetci e, uchádzači majú možnosť osobného interviu. Momentálne je to len za určitých okolností. Po druhé, chceme špeciálne zábezpeky pre osobitne zraniteľné skupiny, napríklad obete týrania či sexuálneho e, zneužívania. A tiež pra, e, v právnu ochranu alebo právnu pomoc v prvej inštancii e, bezplatne. Toto sú zásadné body, ak chceme zabezpečiť to čo má priniesť tento, tento návrh, zvýšiť kvalitu v prvej inštancii, aby to bolo solidné, robustné nariadenie, pretože členské krajiny budú mať asi menej, e, e, bude viac rozkolu pri tých odvolania. Ďalej potom e, hovoríme o 6-mesačnej lehote na dovršenie procedúr v prvej inštancii. tak, aby mali tí, ktorí potrebujú tú právnu ochranu, mali k nej prístup čo najrychlejší, než e, aby museli čakať dlhé obdobie. A súčasne by to tiež umožnilo členským krajinám, aby e, vrátili rýchlo tých, ktorí ochranu nepotrebujú. Po druhé tiež potom zjednodušujeme a konsolidujeme ustanovenia k, k tzv. E, bezpečným krajinám pôvodu a takisto ustanovenia, ktoré umožňujú prijať spoločný zoznam bezpečných krajín pôvodu. Po tretie sme upravili ustanovenia na zrýchlenie e, pohraničných postupov. Tieto sú zakotvené v novom návrhu a základ pre ich vykonávanie e, sa posudzuje s ohľadom na e, zníženie e, rozdielného vykonávania zo strany členských krajín. A na záver tiež chceme posilniť potrebu prístupu k účinnej právnej ochrane formou opravných prostriedkov, pokiaľ ide o súdnu právomoc Európskeho súdneho dvoru a súdneho dvo- Európskeho dvoru pre ľudské práva, pokiaľ ide o azylové postupy. Pr- v prvom rade zdôrazňujeme možnosť revízie azylových e, a žiadostí, kde by mali byť zásadné e, body práva a to by tiež malo zahrňať posúdenie rozvoju v krajinách pôvodu, Po druhé tiež návrh poskytuje možnosť zásadného e, po, e, spätného pôsobenia týchto opravných prostriedkov. Tu, pani predsedajúca, by som ukončila svoje úvahy. To sú tie základné zmeny k smernici o azile. A teraz by som dala slovo kolegyni k smernici o kvalifikáciách. Môžem vás po- poprosiť, aby ste boli stručnejšia, pretože inak potom poslanci nebudú mať čas k rozprave. Urobím, čo bude v mojich silách, pani predsedajúca. Cieľom smernice alebo návrhu revízie pre e, smernicu kvalifikácie to sú rovnaké ciele, ako naznačila moja kolegyňa Angela Martini. Niekoľko základných osí pre túto revíziu. Poprvé, osvetlenie niektorých právnych pojmov, aby sme lepšie zadefinovali dôvody ochrany na základe vyhodnotenia dôvodov, ktoré spôsobili, že došlo k rozdielnej interpretácii medzi niektorými členskými štátmi. Jednak kto je chránený, návrh upresňuje, že táto ochrana musí byť účinná, dlhotrvajúca a neštátne subjekty by mali jednak rešpektovať právny štát a tiež e, teda mali by aplikovať tento princíp. Pokiaľ ide o postupy vnútri krajiny, ide o to, aby sme zabezpečili predovšetkým kompatibilitu tohto pojmu s aplikáciou článku 3 dohovoru o ľudských právach tak ako to interpretoval nedávny rozsudok Štrasburského súdu. A náš návrh hovorí o základných podmienkach v tom zmysle, že žiadateľ musí mať prístup e, k tejto oblasti a musí mať povolenie dostať sa tam a inštalovať a odstraňuje možnosť uniku do krajiny napriek technickým prekážkam, pretože by to nebolo kon, kompatibilné s podmienkami, ktoré som predtým menovala. Potom príslušnosť k určitej sociálnej skupine a predovšetkým to, že aspekty súvisiace s rodom sa musia brať do úvahy, aby sme zadefinovali, či táto osoba patrí k určitej sociálnej skupine na základe Ženevského dohovoru. Návrh chce vyriešiť ten dvojzmyselný súčasný text a zabezpečiť koherentnosť v interpretácii dôvodov prenasledovania. Táto koherentnosť zatiaľ nie je zabezpečená v pôvodnom texte, tak ako to ukázali aj dopadové štúdie. Druhá veľká charakteristika priblíženie sa tých štatú, štatutov Návrh odstraňuje obmedzenia práv na tú subsidiárnu ochranu. Boli sme toho názoru, že to nie je objektívne e, zdôvodnené, predovšetkým pokiaľ ide o povolenie na pobyt, prístup na pracovný trh, prístup k zdravotníckým službám a podobne. Po tretie, umožnenie integrácie týchto žiadateľov. Je to slabý aspekt harmonizácie tej prvej generácie dokumentov. Problémy integrácie sú veľmi špecifické pre utečencov, pretože majú praktické problémy vo svojom živote, hlavne v oblasti uznávania kvalifikácie prístupu k odbornému vzdelávaniu alebo k jednotlivým nástrojom integrácie. Napríklad, keď nemá doklady, ktoré by dokazovali jeho vzdelanie, napríklad diplomy alebo nejaký, nejaké kurikulum pre odborné vzdelanie. Bola som veľmi stručná, pani predsedajúca, samozrejme my veľmi radi odpovieme na otázky a veľmi radi budeme spolupracovať aj so spravodajcami. <clears throat> Čo som pochopila z predbežných diskusí e, z Rady pre vnútorné záležitosti z včera pobedia, konštatujeme všeobecnú nespokojnosť e, s týmto návrhom a komisia s novým textom umožní skutočne novú neformálnu diskusiu, ale samozrejme budeme sa snažiť eh, splniť harmonogram, časový harmonogram, aby sme spolu so našim spoluzákonodárcom vypracovali legislatívu druhej generácie najneskôr na rok, alebo pre rok 2012. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Henis už požiadala o slovo, je jedna zo spravodajkyň ďalších dvoch spravodajcov nevidím v miestnosti, ale ak chce niekto sa vyjadriť, prosím, len sa prihlásti. Už ďakujem pekne, pani predsednička. Takže najskôr, čo sa týka nových návrhov o revízii smernice o azylovom konaní, ako aj tie ďalšie, myslím, že to musí byť pripravené. Um, musíme postupovať čo najskôr, tak my, ako aj rada, myslím, že je dôležité E, zosúľadiť všetky návrhy e, s na definície a terminológiu. Je to trochu neskoro, ako som už povedal, ale aspoň radšej neskoro ako nikdy. Nož, e, čo sa týka toho sídla pre Maltu, to je podľa mňa dobré rozhodnutie a je to dobrý signál pre nás všetkých a tak ďalej. Nož a čo sa týka um, čo nám povedal povedala predseda. No, ja som bola pre, prekvapená z toho, čo ste povedali, a pretože toto je diskusia o Eurodaku, ktorá sa už viackrát konala. Na rade je to zablokované a ja sa trochu obávam toho, čo povie komisia o a, smernici o prinímaní A vieme, že nový, prepracované, nové prepracovať znenie je nepriateľné. Členské štáty budú musieť nájsť nejaké východisko takže mm, čierny nový návrh o tejto smernici. Ak sa, rade, ak sa parlamentu podarí dohodnúť, tak by to mala uro- mm, urobiť aj rada. Bohužiaľ, rečnička má zapnutý telefón. Okay, any... Dobre, chcel by ešte niekto sa vyjadriť, možno v mene tých dvoch spravodajcov, ktorí tu nie sú, pán Busutil. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja musím povedať, že pani Makovej eh, bohužiaľ nemôže dnes prísť a veľmi sa ospravedlňuje. Nie sú tu žiadne zásadné otázky, ktoré by som eh, v jej mene mal nejak zdôrazňovať. Dovolte mi len vyjadriť sa k tomu, čo sme počuli. Ja vítam to rozhodnutie, ktoré včera prijala Rada o dohode o úrade pre azyl. Musím povedať, že ja som to rozhodnutie nejak neovplyvňoval, ale veľmi vítam to rozhodnutie, že sídlo toho úradu bude v mojej krajine. Myslím, že to je veľmi dôležitý signál, nie len kvôli tým problémom, ktoré majú krajiny v Južnej Európe, ale je to tiež eh, signál pre samotné krajiny, aby si vyhrnuli rukávy a začali pracovať čo najefektívnejšie. Takže rovnako ako chcem, aby Európa eh, pomáhala krajinám ako napríklad mojej krajine, keď chcem, aby južné krajiny odvedli svoju prácu. No a čo sa týka tých rôznych bodov programu, e, ešte k tomu úradu pre azyl by som chcel poďakovať. E, Jean Lambert, neviem, či tu je, ale ona odvedla skutočne obrovský kus práce na to, aby sme dosiahli kompromis s radou a za to by sme mali e, jasne poďakovať. No a čo sa týka tých rôznych bodov programu, tak ako Žanín som sklamaný z toho, že sa dosiahol len malý pokrok na rade o ďalších prvkoch. No a skutočne dôvod, prečo e, ten úrad pre azyl bol mm, postavený mimo toho balíčka, je, lebo to bol najjednoduchší návrh, o ktorom, sme sa mohli, o ktorom sa rada mala dohadovať. Zdá sa, že všetky ostatné návrhy e, pre radu kládli veľmi komplikované otázky a tak ako Žanin a ja si želám, aby rada venovala väčšiu pozornosť tým podstatným problémom tejto tematiky, hlavne s ohľadom na Dublins, eh, Dublinské nariadenie. Potrebujeme skutočne začať konať. Nož ak tým novým návrhom chcel by som poďakovať komisii za prezentáciu a myslím, že ako výbor, pani predsednička, by sme mali začať sa venovať detailne týmto návrhom, možno nejak prostredníctvom vypočutia, ktoré zorganizuješ náš výbor, pretože toto sú kľúčové návrhy, ktoré nám pomôžu eh, vybudovať spoločnú azylovú politiku únie a preto sa im musíme venovať detálne. Už zdá sa, že doteraz sme nevymenovali ani spravodajca a to je prvý krok, ktorý potrebujeme ako výbor urobiť a myslím, že je veľmi dôležité, aby sme e, mali v prvom čítaní jasné stanovisko. Ďakujem pekne, pán Bustil. Ja myslím, že tie posledné dve pripomienky budú musieť byť E, zohľadnené to, to vypočutie, ale to musí byť na a, e, a, e, programe koordinátorov. Ďakujem pekne, Claude Mores. Ďakujem pekne, Sofie. Ja by som chcel tiež povedať, že náš spravodajca Antonio Dalgo nemohol prísť. Je to kvôli tej zmene programu, ktorá je skutočne problematická, pretože zajtra sa chcel vyjadriť niektorým zásadným veciam, o kvalifikáciách. Chcel by som nadviesať na to, čo povedala Žalín, o tom, že ten balíček skonečne konečne rozbehol, avšak je jasné, otázka kvalifikácie konaní Eurodac Dublin, nič iné sa nepohlo vpred. Uh, jeden príklad pre Eurodaka rada hovorila o prístup k databázam pre ograný trestné v činnom konaní. A to je dôvod e, uh, Eurodaku. No a uh, čo som, ak som správne pochopil vyjadrenia rady, tak sa nedosahol žiadny pokrok. No a Simon má pravdu, e, že Jean Lambert treba poďakovať. No a ten úrad pre azyl bol vyňatý z toho balíčka, pretože to bolo pomerne jednoduché dohodnú, jednoduchá dohoda. V dialogu sme veľmi pracovali a snažili sa o to, aby to bolo, bolo tam, kde to je. No a teraz budeme musieť spolupracovať na to, aby Dublin a ostatné maličky prešli. A chcel by som ešte dodať, viem, že máme takú slávnostnú atmosféru, ale uh, a taká náhla zmena programu, keď tu ani nie sú spravodajcovia, určite nie je e, dobrý postup v týchto okruhoch. No a na záver by som chcel ešte e, zagratulovať Malte a viem, že Simon, o tom sa k tomu vyjadri zajtra na koordinátora. No a okrem toho vieme, že koho máme obviňovať, ak to nebude fungovať. Nož dobre. A predtým, než dám slovo pánovi Tavaresovi, ja súhlasím s vašimi pripomienkami k zmene programu. Mne samej sa to nepáčilo. Ja som bola len včera večer informovaná o zmenách, o zmenách nie konzultovaná, alebo um, nebola mi položená otázka. Ja som bola len informovaná a ešte e, viac som bola znechutená, keď som sa dozvedela dnes ráno, že Európska komisia e, sa nedokázala nedokázala vypracovať ten zoznam. No a je mi ľúto, že tí dva spravodajcovia e, nevedeli o tom, že sa program zmenil. A myslím, že to platí pre nás všetkých. E, takéto náhle neoznámené zmeny programu sú skutočne iritujúce. Väčšina z nás je aj v druhom programe. Snažíme sa veľmi e, pozorne si plánovať svoj program a ja si želám, aby e, sa takéto zmeny objavovali len v skutočne naliehavých prípadoch, aby sme boli všetci e, náležite informovaní, pretože ja som si istá, že komisia vedela skôr ako včera, že neboli pripravení na to, pripravení na toto zasadnutie. A preto by som chcela vyjadriť teda svoj nesúhlas, tak ako to urobil Claude Mores. Pán Tavares, máte slovo. Nože, ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že všetci tu hovoríme po anglicky. Bohužiaľ, ja nemôžem, pretože dnes je v Portugalsku sviatok, ktorým oslavujeme nezávislosť, takže portugalská tlač by to vnímala veľmi zle a preto budem hovoriť po portugalsky. Aj napriek tomu, že musím povedať, že je veľmi nešťastné, že program bol zmenený a že azylový balíček o ktorom som chcel povedať pár slov. Že o ňom hovoríme teraz. Prejdem teda do portugalčiny, hovorí pán Tavares. Pozitívne prijímam vytvorenie alebo ustanovenie azylového podporného úradu v Lavalete na Malte. Ja si myslím, že je to dobrá správa. Naša kolegyňa Jill Labert veľmi pracovala na tomto báličku, A to nielen preto, že tento balíček je významný aj pre túto inštitúciu, aj pre ďalších. A ja si myslím, že tento úrad je dobrým signálom vzhľadom na niektoré rozpravy a diskusie, ktoré prebehli v Európskej spoločnosti o imigrácii a azile. Vieme, že existujú veľké prázdne miesta a rozdiely vo európskej verejnej mienke aj e, v európskej politickej scéne, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré treba príjmať v súvislosti s imigráciou a migráciou a jednak ako sa treba tiež stavať k azylu. A je teda dobré, že napriek týmto veľkým rozdielom v názoroch nezmrazili sme sa na antagonistickej pozícii, a našli sme teraz aspoň z technického hľadiska takéto riešenie. A ja si myslím, že tu máme aj manevrovací priestor. Nie na to, aby sme zaspali na Vavrinoch, ale aby sme našli nový konsenzus medzi krajinami severu a juho a medzi pravicou a ľavicou v tomto parlamente. Takže toto je tá veľmi dobrá správa. My v ľavici už veľmi dlho sme za to, že azyl a imigrácia by nemali byť otázky vynimočne policajného charakteru. Tiež si myslíme, že okrem polície by sa mali vytvoriť aj iné inštitúcie, napríklad na ministerstve pre zamestnanosť alebo prácu, e, orgány pre imigráciu, ktoré by vytvorili to prepojenie medzi imigráciou a orgánmi, aby nešlo len o kontrolu hraníc a o policajnú kontrolu. Takže vytvorenie takéhoto úradu je podľa nás veľmi pozitívny krok. A napriek tomu, že to nie je základný bod, rád by som povedal niečo aj k azylovému baličku. Ja si myslím, že ide o zaujímavé úsilie jednak o harmonizáciu a jednak o väčšie prepracovanie tohto textu, nájsť lepšie detaily, a vypracovať lepšie tento text v súvislosti s azylom a azylovou politikou. Teda, ako som už hovoril, pokiaľ ide o azyl a vstup obyvateľov z tretích krajín, ale v tomto balíčku existuje veľká nerovnováha. Sú tam jasné flagrantné nerovnosti, v niektorých aspektoch máme všetky možné detaily a pri iných aspektoch máme definície, ktoré sú veľmi vágne, nedostatočné a dávajú manevrovací priestor na rôzne interpretácie alebo na dvojzmyselné interpretácie tohto konceptu v jednotlivých členských štátoch a aj e, zo strany tých, ktorí pracujú v teréne. Takže Všetci by sme mali pracovať na, to, a na tom, aby sa tieto veci vyjasnili. Napríklad informácie. Vieme, že sa dosiahol pokrok v harmonizácii, ale nie v informácii pre žiadateľov o azyl, pokiaľ ide o práva, ktoré majú k dispozícii. A to je podľa mňa veľmi dôležitý bod musíme urobiť opatrenia v tomto smere. Konkrétny príklad, pokiaľ ide o lekárske prehliadky pri vstupe na európske územie. Myslím si, že táto časť má veľké prázdne biele miesta a musíme popracovať, aby sme tieto medzery vyplnili, je jasné, že členské štáty majú právo vykonávať lekárske prehliadky, ale nikde sa nepíše, že na základe výsledkov lekárskych prehliadok by bolo možné zamietnúť vstup tejto osobe na teritorium krajiny a ja si myslím, že súhlasíme s týmto vyhlásením aj tu v parlamente. Ďalej. Samozrejme, demokratická a parlamentná kontrola týchto inštitúcií, inštitúcií je dobrá, ale musíme ju vylepšovať. Ja citujem Jean Lambert a po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy musíme v tejto práci pokračovať a musíme požadovať, aby existovala čím ďalej tým presnejšia a lepšia demokratická kontrola. A sme to my, ktorí sme poverení touto kontrolou. Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje pán Štraser a potom pani Flotre. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj ja by som chcel vyjadriť svoje potešenie, že to rozhodnutie o tom úradne pre azyl bolo prijaté. Je to veľmi dôležitý signál harmonizácie a predovšetkým je veľmi dobré, že sídlo bude na Malte, čo je jedno z takých veľmi problematických miest v Európe. Nuž a dúfam, že sa dospek náprave v tejto oblasti. Nuž teraz sa nejde o to, aby sme hovorili o každom detaile, ale o základných, o tých základných a zásadných líniách, ktoré sú s týmito smernicami spojené. No a ja by som chcel vyjsť do diskusie dve základné línie. Poprvé, ja som za to, aby sme pozvali osoby z praxe, ktoré riešia tie problémy v praxi, aby preverili návrhy. Oni sa stretávajú s tými problémami, konkrétnymi problémami, keď všetko nefunguje tak, ako by malo. No a keď to chápem správne, tak niektoré veci, ktoré sú dobre myslené a majú prispieť eh, k zjednodušenia vedú k narastu nákladov a k obrovskej administratívnej záťaži. Nože my by sme sa mali zasadiť, aby sa to nestávalo. Po druhé, harmonizácia ustanovení z členských štátov na celú Európu, áno, ale centralizácia nie je dobrá. Myslím, že by nebolo dobré, aby sme veľmi detailne všetky predpisy predpisovali tak, aby na Malte platili rovnako ako napríklad na slovensko-ukrajinskej hranici, na polsko-ruskej hranici. Nie, my potrebujeme usmernenia, potrebujeme minimálne štandardy a maximálne limity, ale treba mať možnosť zohľadňovať individuálnu situáciu a dávať jednotlivým členským štátom e, manevrovací priestor. Keď budeme v Bruseli regulovať všetko detailne, e, tak prekročíme tú pomyselnú hranicu. Ďakujem pekne, pán Štraser. Teraz nasleduje pani Flotra, pani pani Atford. Ďakujem, pani predsedajúce. Ja som už mala príležitosť povedať, že tento balíček ide dobrým smerom, ale ešte sme ďaleko k tomu, aby sme zaručili medzinárodnú ochranu aj na európskej úrovni, ktorá by bola na úrovni našich ambícií a záväzkov, pretože výsledkom takejto medzinárodnej ochrany by potrebovalo zrušenie napríklad dublinských dohovorov, ktoré majú skutočne eh, hrozné dopady na účinnosť azylu v Európe, predovšetkým preto, že veľa osôb, ktoré už nie sú v prvej krajine, e, e, jednoducho nedostávajú povolenie na azyl, pretože sa tam obávajú, že sa znovu vrátia do tejto krajiny. A keď e, e, nemajú možnosť si vybrať krajinu, kde by sa mohli najlepšie integrovať z historických, rodinných a iných priateľských dôvodov, a to vzájomné uznávanie schopností týchto osôb a ten voľný pohyb osôb v Európe by mal byť zabezpečený. Myslím si, že ten balíček ide dobrým smerom, ale ešte nie sme v cieli. Jedna presná otázka na Európsku komisiu. Rada by som vedela, ja chápem a schvalujem myšlienku, že sa snažíme obmedziť pretože je to absolútny zákaz odsunutie mimo hraníc EÚ a zavezujeme sa, že aby každý bol informovaný, že každý môže mať prístup k súdnemu konaniu, k ochrane a tak ďalej a tak ďalej. A zisťovať v tých emigrantoch, akú medzinárodnú ochranu potrebujú, a potom ich rýchlo vyslať alebo expedovať. Ale ja by som rada vedela, čo sa konkrétne uvažuje, aby sa tieto rozhodnutia stali efektívne. Tí, ktorí poznajú azylové postupy, vedia, že ak tam nie sú NGOčky, organizácie občianskej spoločnosti, ktoré nie sú aktívne, ak nemáte štátnych zamestnancov, ktorí nie sú dostatočne pripravení, pokiaľ ide o rešpektovanie postupov a práv migrujúcich osôb je len veľmi málo šanci, že by sa nám podarilo dosiahnuť e, seriózne a hmatateľné, konkrétne pozitívne výsledky. Takže aký je konkrétny postup na túto otázku? Myslím napríklad na operácie Frontexu v Belize, pokiaľ ide o námorný priestor, Ako teda, o čom sa uvažuje, aby sme systematicky nevysielali e, lode k Líbii alebo k Turecku, čo sa veľmi často robí? You, Ďakujeme, pani Latford. Ďakujem. Chcem len zo pár úvah týkajúcich sa o Eurodaku a to daného návrhu. Od dneška už nebudeme mať e, opatrenia v prvom pilieri, to znamená ochrana hraníc, um, azylové postupy a potom oddelenie opatrenia exekutívne v treťom pilieri a je teda na čase revidovať celý spôsob, akým sa to vykonáva, pretože realita je tá, že je, že realita je taká, že čo skoro nebudeme mať e, ochranu hraníc, kde by bola potrebná tá eh, os, po ktorej sa vykonáva exekutívna kontrola. Nebudeme sa môcť vyhnúť tomu úplne, ale e, otázka proporciálnosti E, nevyhnutne nastane a otázka prístupu k týmto údajom. A my už nebudeme môcť povedať, že sa pozrite na, na aspekty prvého piliera a tvrdiť, že sme z, och, e, ochra, z pohľadu ochrany údajov urobili dobrú prácu e, a, že sa treba pozrieť len na, uhol pohľadu týkajúco sa výkonu práva Nesmieme si tu e, e, kresliť nejaké ilúzie. Členské krajiny musia vedieť, čo potrebujeme a tiež pokiaľ ide o rozhodnutie e, Štrasburského súdu z pred roka týkajúce sa DNA a celá tá otázka potreby proporcionality v demokratickej spoločnosti. Nuž Treba sa pozrieť, ako je to v databáze e, osobných údajov z pohľadu zberu dát, z pohľadu e, činnosti orgánov e, činných v trestnom konaní. A nemôžeme už predstierať, že nevieme, že všetko toto bude potenciálnym predmetom exekutívy. Je tu snáď ešte niekto, ktorý by sa chcel prihlásiť do diskusie okrem pani Matie? Ma- pani Matie? Merci, madame la présidente. Eh bien... Ďakujem. Samozrejme tiež vyjadrujem veľké uspokojenie nad úradom v Malte, ale treba teda gratulovať, eh, hoci kolega k tomu veľmi neprispel, že sídli v Malte, ale je dobré, že je priamo tam. Ja mám jednu otázku na komisiu alebo žiadosť o upresnenie harmonizácie v členských štátoch. To by bolo veľmi dobré a jedno upresnenie od komisie, pokiaľ ide o členov rovnakej rodiny, či by to mohla komisia lepšie zadefinovať. Ďakujem. Chcel by som teraz vyzvať komisiu, aby e, reagovala na otázky. A vzhľadom na to, že sme stále e, dobre s časom, e, tak vás poprosím o stručnosť, aby sme aj naďalej boli dobre s časom. Chairman, will, uh, Chair, <laughs> Ďakujem. A pani predsedajúca. Použijeme nové slova a veľmi stručne poviem len toľko na poslednú otázku. teda do akej miery eh, sme členmi tej istej rodiny. Chcete, chcete, chcete, chcete definíciu, kto sú členovia rodiny, alebo čo sa udeje s členmi eh, č, rodiny, aká je eh, súčasná definícia, aké sú modifikácie navrhnuté. To je vaša otázka? Pani Matie, chcete ešte upresniť vašu otázku? Chcela by som, aby ste mi zadefinovali to rodinné zoskupenie, ako definujú rodinu. Okay. I will, uh, I mean, under the, the commission has proposed uh, some... Komisia navrhla pozmeňujúce návrhy uh, k definícii rodiny. Už minulý rok, keď sa definoval ten balíček, a teraz hľadáme nejaký taký konsistentný prístup a definícia e, rodiny sa nezmenila nejak zásadne. Je to složitá téma, vieme to, avšak navrhli sme, e, aby sa pri definovaní tej istej rodiny e, zvážilo, že to, že treba posudzovať uh, detí, e, neplnoletých, takisto manželstva, že všetko to závisí od rôznych nástrojov pre azyl, ale takisto chceme rozšíriť e, definíciu e, rodiny na e, neplnoletých, súrodencov a takisto e, e, manželstva, ak je to ich v najlepšom záujme. Tak takáto definícia je rozšírená ťažko ju mohli akceptovať členské krajiny. Teda je to v prvej generácii, v prvom balíčku. Chcem im želať len lepšie šťastie s novými návrhmi, avšak v zmysle Dublinu je tu tiež iná téma, odliadnúc od definície rodiny, ktorú teda máme rozšírenú, mierne rozšírenú, aby sme tu zabránili zneužívaniu, sme sa tiež pokúsili uspôsobiť určité kritéria na zlúčenie rodín, členov rodín, tiež pokiaľ ide o zlúčenie s príbuznými, aby sme uľahčili tento postup e, zjednocovania rodín v rámci Dublinu. K poznámkám pani Flotre. No už nepôjdem do podrobností. Ale budem sa snažiť len naznačiť určité zmeny. Všetky idú tým smerom, ktorý ste vy naznačili od ochrany hraníc, po tréning eh, exekutívnych orgánov, až po ďalšie prvky, ktoré chceme posilniť. Inými slovami, prístup hlavne pokiaľ ide o tie tzv. zmiešané toky, to je veľmi zložité právna pomoc v prvej inštancii, to je tá vec, ktorú chcem zdôrazniť. To nie je bezplatná právna pomoc. Keď sa odvolávate k rozhodnutiu, nie, toto je právna pomoc od začiatku postupu. Nie až keď je rozhodnutie prijaté. Toto je novinka, ktorá neexistovala v žiadnom nástroji. Máte samozrejme právnu e, bezplatnú ochranu, keď bolo proti vám výdaté rozhodnutie, ale toto je rozhodnutie, ktoré sprevádza uchádzača a, a, o azyl od začiatku a dáva mu možnosť právnej ochrany. Povedala som vám len dva príklady, ale môžem pokračovať do nekonečna. Pán Buzutil položil otázku týkajúcu sa veľmi zložitých legislatívnych nástrojov, možno budeme musieť e, o tom a preto, práve preto diskutovať do väčších podrobností. Inak by som naozaj mohla do nekonečna pokračovať. Určite budeme musieť všetky tieto poznámky zvážiť. A pokiaľ ide o Frontex, toto, toto je téma iná, ale takisto si myslím, že tie E, incidenty, o ktorých ste hovorili, nešlo o operácie Frontexu. V mnohých členských krajinách sa to nedeje v rámci Frontexu. E, no ale tu e, ukončím svoje úvahy kvôli stručnosti. Ďakujeme. Chce rada čo si doplniť, alebo myslíte si, že je to vyriešené? Len veľmi stručne. Ďakujem za Ehm, vaše blahoželania k rozhodnutiam e, týkajúcim sa sídla. Pán e, minister za našu krajinu bude 7. tu v parlamente, aby s vami diskutoval o všetkých tých dopadoch e, rozhodnutí švedského predsedníctva v azylovej oblasti. Nechcem mu brať niektoré e, body, ale toto bol určite e, dôležitý bod pre švedské predsedníctvo. Pokiaľ ide o pomalý pokrok v otázke e, toho balíčka azylového, už boli sme trošku obeťou skutočnosti, že množstvo z týchto materiálov je prepojených a bolo ťažké sa v niečom posunúť, keď viete, že e, delegácie si uvedomujú, že, že si odkladajú veci na návrhy, ktoré len prídu. A teda postup bol dosť pomaly. Snažili sme sa robiť pokrok k týmto otázkam, ktoré sú izolované. A na to sme sa zameriavali. Takisto by som chcel poznamenať, že sú tu skutočné rozdiely v názoroch e, na pôde rady. Niektorí z vás na to poukázali. Je to realita v parlamente, o ktorej sme viackrát hovorili a dokonca aj na ministerskej úrovni si myslím, toto bolo manifestované. Ku komentárom pána Štrasera poviem len toľko, že zriadenie Európskej podporného úradu. Budeme mať možnosť sa ešte na to pozrieť z praktického pohľadu, pretože tu sa naozaj budeme zapájať priamejším spôsobom a administratívy členských krajín e, sa budú zábrať tým, čo sa deje na každodennej báze. S týmito poznámkami by som aj ukončil svoje úvahy. Ďakujeme vám teda Myslím si, že to uzatvára našu rozpravu k azylovému balíčku a snáď ešte osobná poznámka na záver. Mnohí e, členovia výboru e, kritizovali nedostatočný pokrok e, v rade. Ale to nie je len o to, že zo pár poslancov sa stiažuje, ale je to tiež akoby stiažnosť európskych občanov vedú sa tu spory mesiace, celé desaťročia. Takže naozaj vyzývame rádu, aby hoci aj prijala dobré rozhodnutia, urobila ešte väčší pokrok. A to nás privádza k ďalšiemu bodu programu a tým je, eh, je to pomerne dlhý názov, kde ide o reštriktívne opatrenia v, proti určitým osobám a organizáciám, ktoré sú v prepojení s Osama Bin Ládenom, sieťou Al-Qaida a Talibanu v spojení e, s e, e ostatnými inštanciami proti Zimbabve, ako aj proti ďalším fyzickým a právnickým osobám, e, e organizáciám a zariad, e, zrie, org, entitám na základe situácie v Somálsku. Je to predložené troma spravodajcami a ja mám zastupovať pána Louis Michela, ktorý sa nemôže zúčastniť, pretože je momentálne na inom kontinente, ale nevidím tých ďalších dvoch e, spravodajcov. Okay. Mrs. Mrs. Mrs. Ani pani Štrefner tu není. Pán Louis Michel Detto. Pani de je vraj na ceste. Možno, e, kým dôjde, by sme sa mohli porozprávať o zo pár e, otázkach, ktorými sa mal zaoberať pán Louis e, Michel. A potom e, nejakú minútku pozná, počkáme na našu kolegyňu, aby ona čo si povedala a potom poprosíme radu, aby reagovala. Pri predošlých stretnutiach už tu bolo povedané čosi k postupu a k právnemu základu a tiež bolo vyjadrené sklamanie Európskeho parlamentu z toho, že, sa nez, že ho rada v tejto procedúre nedostatočne zapája. A myslím, pretože si myslím, že je naozaj polutovania hodné niečo také. To je to totiž veľmi, veľmi dôležitá otázka. Boj proti terorizmu na jednej strane, na druhej strane tiež ochrana právneho štátu a demokratických e, princípov. V minulosti Európsky parlament e, bol konzultovaný k opatreniam súvisejúcim s bojom proti terorizmu, takže je len prekvapivé, že v tomto prípade Európsky parlament je E, nechali bokom. A je tu tiež otázka týkajúca sa, aký právny základ by zabezpečil aspoň minimálne zapájenie Európskeho parlamentu. Sú tu všeobecné, e, všeobecné otázniky nad otázkami takýchto e, blacklistov, čiže zoznamov hľadaných Eh, viacero národných eh, súdnych procesov eh, dospelo k tomu postupu taký, vytvárania takýchto čiernych zoznamov, čiernych listín. Išlo o procedurálne zábezpeky, aby sa zlepšila táto oblasť, aby ľudia, ktorí sú na týchto zoznamoch, boli aspoň upovedomení, alebo teda taký bol ten nápad. Je tu však čoraz stále ešte zo pár otázníkov o tom, aké informácie by mali dostať, aký prístup e, k dokumentom budú mať ich právnici, pretože musia mať prístup, aby adekvátne týchto ľudí zastupovali, ale tiež je tu určitý druh otázok, ktoré sú také viac menej e, zásadnejšie. Tieto opatrenia v prvom rade by mali byť dočasné. Ľudia by mali byť na týchto zoznamoch dočasne, prechodne Malo by to byť preventívne opatrenie. Samozrejme, s časom e, zostávajú na týchto zoznamoch po dlhšie obdobie a procedúra o ich vyškrtnutia z týchto zoznamov je veľmi zložitá. Takisto rada tu hovorí o tom, že je to administratívne opatrenie, ale ak ľudia zostávajú na týchto zoznamoch tak dlho, a ak sa nemôžu obhajovať, tak potom sa to rovná akoby právnemu rozhodnutiu, súdnemu rozhodnutiu, než len nejakému administratívnemu. A v neposlednej miere by som rada počula od rady niečo o politickej povahe toho vyškrtávania zo zoznamu. Pretože v niektorých z týchto prípadoch je tu napríklad jeden, kde rozhodnutie súdu bolo vydané v septembri a otázka znie, aké nebezpečenstvo predstavovala táto osoba pre spoločnosť. Zdá sa, že tu, bolo výrazne, že tu bol výrazný politický tlak e, z oblasti mimo EÚ, aby sa tu dodali politické dôvody. A to je podľa mňa nepriateľné, nepripustné a Pani Boskurt tu ešte stále nie, hoci som dosť dlho hovorila. Vraj prichádza. Budeme trpezliví a počká, počkáme si na pani Voskúr, kolegovia? Nikto neprotestuje, takže počkajme prosím pár minút, aby dorazila. A medzičasom rada môže premýšľať o svojich odpovediach. Um, takže kolegyne, kolegovia, môžem vás požiadať, je tu niekto z rady, aby zodpovedal tie otázky? No už nie, takže ja som sa tu len vyjadrila pre kamery. Môže mi niekto vysvetliť, prečo tu nie je rada? Keď tu malo byť, toto nie je zmena programu. Oni tu mali byť, predsa. Nikto nevie, už to je veľmi zaujímavé. Dobre, takže drahé kolegyne, kolegovia, navrhujem 10-minútovú prestávku. Medzi časom sa budeme snažiť nájsť spravodajkyňu ako aj zástupcov rady. Ďakujem. Um, kolegyne, kolegovia, mohla by som vás požiadať, aby ste si posadali na miesta. Nož zdá sa, že zástupca rady už je na ceste, spravodajkynia už prišla, takže v priebehu niekoľkých minút by sme mohli pokračovať. colleagues, sure that going to get an extensive apology from the council. som si istá, že rada sa nám ospravedlní za to, že tak plitvajú našim časom, pretože ja túto situáciu považujem za absolútne nepriateľnú. Um, už vidím, že zástupcovia rady už dorazili a dúfam, že spravodajkyňa práve neodchádza. Pani Boz Kurt. Mrs. Hayden. Pani Hayden, Hidden. Nože vítame vás na našom výbore. Na rado sme tu čakali už pomerne dlho. Táto diskusia bola plánovaná už pred pol hodinou. Ja, som, ja sa cítim absolútne a, trápne, pretože som kladla otázky rade, ktorá tu vôbec nebola. Takže spravím to ešte raz. Ale najskôr dám slovo ďalšej spravodajkyne na to, aby vyjadrila svoje pripomienky. Takže pani Boskut, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem veľmi stručná, pretože nechcem oberať ostatných kolegov o čas. Oni potom budú môcť vystúpiť po mne. Máme tu návrh uznesenia, ktorý podpísali treja spravodajcovia Louis Michel, pán Stifer a ja. Stretli sme sa v Štrasburgu minulý týždeň aby sme dokončili niektoré posledné detaily a aby sme dohodli postup. Nebudem opakovať všetky detaily, ale Európsky parlament nástojí na tom, že chceme byť začlenení a samozrejme pokiaľ ide o Al-Kaidu, pokiaľ ide o tú dimenziu Európskej únie a tak ďalej. A na to potrebujeme dvojaký právny základ so spolurozhodovaním pre Európsky parlament. Tieto informácie sme postúpili aj právnym službám Európskeho parlamentu. Ešte nemáme stanovisko právnych služieb, počkáme na ne, ale aj Európska komisia sa bude venovať tejto záležitosti. My chceme, aby sa rešpektovali ľudské práva, základné práva, Samozrejme, aj v boji proti terorizmu tento boj je veľmi dôležitý, ale aj chceme, aby bol účinný a dôveryhodný zároveň. Potrebujeme, aby boli dostatočné informácie pre všetkých, aj pre postihnutých o tom, aké majú práva a ak vidíme, že tieto práva sú porušované, tak túto situáciu musíme zmeniť. Rada akoby nechcela byť veľmi ambiciozná a to je veľmi zaujímavé. Máme tu aj rozsudok súdneho dvora a tam neviem, či tento návrh a návrh rady ide v tom istom smere, napríklad právo na informáciu obvinených, pokiaľ ide o E, body žaloby, ktoré nad nimi vysia, rovnako ako je dôležitá ochrana ochrana údajov o tých kontaktov, ktoré máme v tretích krajinách. Dnes je veľmi dôležitý deň, deň s veľkým D, vstupuje do platnosti Lisabonská zmluva a ja by som bola rada, aby som vedela, či rada už prišla s nejakým rozhodnutím, čo to vlastne znamená. Európska komisia by mala predložiť nové rozhodnutie, nový návrh rozhodnutia. A to tiež znamená, že Európska komisia by mala prísť s návrhom, ktorý bude mať iný právny základ. Áno, pani predsedajúca, ja želám všetkým dobrý deň v zásade ja samozrejme chápem, čo je v hre, pokiaľ ide o boj proti terorizmu a pokiaľ ide o práva, slobody a smernice, ktoré sa aplikujú. Rád by som tu ale zdôraznil, že sa nachádzame vo výnimočnom kontexte a je potrebné rešpektovať jednak práva a slobody a to v každom prípade je pravda, že boj proti terorizmu sa rozvíja za vynimočných okolností a niekedy odôvodňuje aj ten fakt, že keď ide o ochranu e, celosvitových práv a občanov, tak e, sa musia nadradiť nad práva delikventov. A tiež by som rád upozornil, že akékoľvek riešenie, by malo byť čo najmenej byrokratické a najmenej administratívne záťažové. Malo by byť predovšetkým účinné, aby sme vyriešili tie očakávania, ktoré vkladajú do nás členské štáty a EÚ, čo je to najrozhodujúcejšie v boji proti terorizmu. To je stanovisko ktoré bude podporovať EPP, aby boli teda účinné opatrenia opatrenia, ktoré sa budú predovšetkým sústreďovať na boj proti terorizmu. Je to niečo, čo nás ohrozuje všetkých, všetkých našich občanov. Zároveň samozrejme sa vždy musia rešpektovať eh, práva a slobody spoločnosti, ale nezabúdajme, aby v tomto konflikte práv bola rovnováha, pretože my máme tiež právo na bezpečnosť, ale zároveň musia existovať e, záruky, že sa naše osobné práva, slobody budú rešpektovať. A niekedy možno v týchto osobných treba ustúpiť, treba ustúpiť, aby sme čelili e, negatívnemu fenoménu, akým je terorizmus. A takýto bude postoj EPP pri všetkých týchto návrhoch. Ďakujem pekne, Pamelo. Ja zopakujem niektoré zo svojich pripomienok, nie všetky, pretože niečo už povedala pani Boskurt Avšak, e, aj tak by som rada povedala v mene e, skupiny ALDE, že samozrejme všetci podporujeme boj proti terorizmu a chceme chrániť našich občanov, ale rovnako chceme chrániť demokraciu a právny štát. A myslím, že to je hlavný dôvod boja proti terorizmu, pretože ochranu, ochran, chrániť občanov môžeme rôznymi spôsobmi a pred mnohými vecami, nielen teroristami. Avšak ak opatrenia proti terorizmu budú príjmané, tak ich účinnosť treba demonstrovať nuž a to sa v minulých rokoch nestalo. Je tu, sú tu niektoré otázky o ľuďoch a organizáciách na tých čiernych zoznamoch a už som povedala, predtým už prišla rada, prípad pána Sisona, kde skutočne úprimne sa môžete spýtať, aký, aký, ako on bol hrozbou pre bezpečnosť európskych občanov. Žiadnou. Nuž a našťastie súdy ho zbavili viny a obvinenia, avšak sú tu stále otázniky o tom, ako sa ľudia a organizácie uvádzajú na ten zoznam čierny. No a čo, mám ďalej otázku o dočasnosti tých opatreniach, pretože zase, že to je preventívne opatrenie, ale zdá sa, že mnohí z ľudí, ktorí sú na zozname, sú tam už na veky vekov, takže to opatrenie už nie je dočasné, ale postupne sa stáva permanentným. No a druhá vec, o ktorej som hovorila, totiž, že rada tvrdila, že to je administratívne opatrenie, ale kvôli tomu trvalému charakteru uvedená zoznam sa to a stane takmer súdne rozhodnutie. Nož a na záver, zdá sa, že minimálne v niektorých prípadoch je tu veľký politický tlak niektorých krajín, ktoré majú pocit, že ľudia alebo organizácie by mali byť zaradené na zoznam z politických dôvodov a nie z bezpečnostných dôvodov. Takže myslím, že všetci by sme boli radi, keby rada zodpovedala tieto otázky Nož časom som si všimla, že pán Bronz sa prihlásil o slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nože ja myslím, že v mnohých prípadoch sú tie zoznamy politikov prázdnych gest. Keď som sa pozrel na tento zoznam, zdá sa, že tie organizácie a osoby spadajú do rôznych kategórií. Sú tam niektorí ako Osama Bin Laden a al qaeda ktorí Ďalej je tam Taliban, ktorý sa dá rozdeliť na dve kategórie. Na jednej strane údajne poskytli prístrešok alebo útočisko, útočisko Osamovi Bin Ladenovi. No a po tretie sú tam režimy, ktoré sú nedemokratické, ale nie sú hrozbou pre iné krajiny. Osama Bin Laden, Al-Qaida. Bolo by pekné, keby sme mali zoznam ich členov, aby sme ich tam mohli všetkých e, uviesť. No a to sa často stáva. Mnohé organizácie nemajú, nemáme ich zoznam členov a je mimoriadne náročné identifikovať tie príslušné osoby mm, vzhľadom na Spojené kráľovstvo e, mali ľudia obavy e, z tretej generácie migrantov z Pakistanu. No a myslím, že v takýchto prípadoch celé spoločenstva musia byť monitorované, nie uvádzané na zoznam, nejak obmedzované ich eh, slobody, ale musia byť monitorované. A v tomto ohľade sa dajú robiť dve veci. Poprvé zastaviť migráciu z krajín, ktorých eh, pochádzajú z terorist, teroristi. A po druhé, prestať s podporovaním vojny proti moslimským krajinám. Taliban a jeho režim sa mi nepáči, rovnako ako mnohým ľuďom v tejto sále, ale ja si nemyslím, že by sme mali bojovať proti celému Afganistanu na to, aby sme nejak nahradili bývalú vládu, to, ktorá, ktorej, čo nie je až tak veľmi našou vecou. A čo sa týka tých a nedemokratických režimov, ako napríklad v Zimbabve, myslím, že krajiny musia obojovať záujmy občanov, ktorí trpia tým utlačaním a takéto režimy odsudzovať, ale nemyslím si, že ak budú ministri vlády zo Zimbabve uvádzaní na tento zoznam, tak to veľmi nepomôže. No a na záver by som chcel dodať ešte jednu vec a teraz sa skutočne vraciame k tým podozrivým teroristom. A my nikdy nesmieme, skutočne nikdy, vydávať osoby do krajín, aj keď sa zdajú demokratické, ktoré, ktoré týchto budú podrobovať a mučeniu a nelegálnym vydávaniam. Ďakujem pekne. Teraz pani Latford a potom pani Flotre. Nož, ja si myslím, že je to veľmi dobrý návrh uznesenia a chcela by som len naviac viazať na to, čo je uvádzané v úvodnom ustanovení C. Myslím, že musíme zrevidovať nielen úspech sankcií, ale tiež sa zamerať na úspech režimov, ktoré majú zastaviť financovanie teroristických činov a trestných činov. Niekedy sa zdá, ako keby tie širšie opatrenia vrátanie smernice o praní špinavých peňazí, ako aj boj proti financovaniu terorizmu, sa venujú bežným občanom, hlavne v našej krajine, ktorí si ktorí si chcú napríklad otvoriť účet, ale nebojuje to proti terorizmu, zločinom v krajinách ako Kongo, takže myslím, že je najvyšší čas na celkové prepracovanie toho, kam ideme čo ste povedali napríklad vy, pani predsednička, o režime PNR. My e, musíme vždy sledovať e, nejakú užitočnosť týchto opatrení a rovnako ja nehovorím, že tieto administratívne, tak ako ste povedali, opatrenia sú neopostatnené. A e, my by sme sa mali neustále snažiť získavať eh, dôkazy a postaviť ľudí pred súd eh, s možnosťou spravodlivého, nezávislého súdu a takýto šedý režim, ktorý už trvá 10 rokov, je neuspokojivý v porovnaní s bežnou aplikáciou právne konanie. Pani Flotr. Merci. Euh, Ďakujem na úvod e, sa vyjadrím, že táto správa je veľmi dobrá, napriek tomu, že téma nie je jednoduchá. Ten, e, tá právna stiažnosť, pokiaľ ide o rozšírenie konzultačného práva, a celá táto rozpráva aj diskusia je veľmi dobre urobená v zmysle Lisabonu, tak počkáme na vyjadrenia rady k tejto téme. Rada by som navrhla, keďže správa hovorí o potrebe vytvoriť benchmarking v systéme sankcií, to je absolútne potrebné, aby sme vyhodnotili presne to, čo ste hovorili, pani predsedujúca, aby sme vedeli, aká je účinnosť týchto sankcií sú to práve tieto systémy, ktoré sú veľmi náročné a je potrebné, aby sme vedeli, aby, ako to funguje, pretože je to veľmi citlivé a preto sme minulý rok v iniciatívnej správe hlasovali o vytvorení siete nezávislých expertov, ktorí by mali pomáhať komisii v tejto ťažkej práci. A ja si myslím, že v tejto správe, ak spravodajca povolí, dodať tento návrh a je to aj pozícia stanovisko Európskeho parlamentu. Tiež hovoríte v oceku 10 o potrebe pre národné parlamenty mať schopnosť a možnosť vyhodnocovať aktivitu tajných a informačných služieb. Nebudeme sa tu teraz rozširovať, ale je to jasné, táto potreba tu je a my sme to podporovali, aj sme o tom hlasovali prednedávnom. Tá myšlienka, že EP by bol asociovaný e, k prácam konferencie týchto dozorných orgánov takýchto služieb. Táto konferencia existuje a bolo by dobré, aby sme mali takúto presnú odvolávku a aby táto odvolávka figurovala v tomto vynikajúcom texte. Ďakujem pekne, pán Mello tiež sa chce druhýkrát vyjadriť. Áno, ďakujem, pani predsedajúca. Vypočul som si vystúpenie pani predsedajúcej a potom som chcel niečo upresniť, pretože nesúhlasím s tým, čo sa tu povedalo. Vychádzam z takéhoto princípu. Veľká výhoda demokracii je v tom, že e, z hľadiska procedurálneho sa rešpektuje všetko, pokiaľ ide o práva, slobody a záruky. Ale tiež musíme bojovať proti terorizmu. To je jedna zo záruk demokracie, ale zároveň uberá účin, na účinnosti boju proti terorizmu. To je otázka civilizačná. Na jednej strane práva a slobody nie sú relatívne, ale absolútne, takže k ním nemôžeme pristupovať tak, ako že sú významnejšie alebo menej významné na základe toho, čo je v hre. Ale to tiež neznamená, že v boji proti terorizmu by sme si nemali byť vedomi toho, že tí, ktorí si vyberajú terorizmus ako spôsob fungovania, ako cieľ, ako prostriedok na dosiahnutie určitého cieľu, tak to samozrejme nemá svoj ekvivalent v iných aspektoch. A boj proti terorizmu prináša ten konflikt v právach a slobodách. A keď je tu takýto konflikt, musí ustúpiť ten, ktorý berie do úvahy tie záujmy, ktoré sú v hre a budú sa istým spôsobom e, postihovať tie menej významné v úvodzovkách práva. Ale to, čo je dôležité, je obraňovať ľudstvo občanov v boji bojom proti terorizmu. A potom na druhej strane máme tie individuálne práva a provizórne sú to práve tieto individuálne práva, ktoré môžu byť e, postihnuté z väčšieho dôvodu alebo kvôli väčšiemu, e, väčšiemu cieľu, ako je boj proti terorizmu. V prípade Al-Kaidy, keď hovoríme o teroristických aktoch, alebo keď máme také diktatorské režimy, ako je Zimbabwe a, po- a podobne. Preto som mal určité pripomienky. Keď sa hovorí o terorizme, tak terorizmus postihuje všetkých, ale keď sa pozrieme na Zimbabwe, v Zimbabve máme určitý režim, ktorý napriek negatívnym charakteristikám e, nejakým spôsobom nepoškodzuje celé ľudstvo alebo obyvateľstvo, ale poškodzuje pravidlá a slobody obyvateľov tejto krajiny. Je to diktatorský režim, ktorý prenasleduje, zabíja a tak ďalej. Aj tieto slobody, záruky a práva by sa mali rešpektovať a preto si myslím, že v oblasti slobod a práv nemôžeme mať čiastočné alebo relatívne pojmy. Tu musíme obraňovať viacej ako tam. Nie. Nezabúdajme, že to je povinnosť a v tejto povinnosti musíme byť všetci implikovaní. Všetky krajiny, všetci občania. Nesmieme zabúdať, že na jednej strane sú teroristi a na druhej strane sú slobodní občania, ktorí nechcú byť vo svojom každodennom živote obmedzovaný terorizmom alebo ohrozovaný terorizmom. A táto ochrana hodnot musí sa začleniť do tohto kontextu. Nehovorím, že by sme mali obmedzovať slobody a práva konštantne, aby sme bojovali proti terorizmu, ale hovorím momentálne, dočasne, konkrétne, aby sme mali účinné zbranie proti terorizmu. Nemôžeme byť takí presní ani z formálneho hľadiska. Samozrejme, treba vždy rešpektovať aj procedurálne postupy. Niekedy v tom postupe e, musíme urobiť nejaké ústupky, lebo inak e, ohrozíme e, životy ľudí, ktorí sú implikovaní. Toto som chcel vysvetliť. Neviem, či to pani predsedajúca pochopila. Nože, ďakujem pekne, ja som na vašej strane všetci sme na jednej strane pri boje proti terorizmu, zločincom a zločinných režimoch. Avšak nesúhlasím s vami, že argument národnej bezpečnosti, aby sa využíval na nahradenie zásad právneho štátu a základných práv. V minulosti sa to veľakrát e, uskutočnilo. Nikdy to neviedlo k zlepšeniu bezpečnosti občanov. Myslím, že práve v čase e, takéhoto tlaku sú naše systémy testované vtedy sa musia osvedčiť a nie v momente, keď nie sú žiadne rizika. A teraz vydám slovo rade na to, aby zodpovedala naše otázky. Pani Hajdin, máte slovo. Thank you, Madam Chair. And, and... Ďakujem. Chcem sa ospravedlniť za to, že som vás zdržovala. Chcem povedať, že Minimálne pokiaľ ide o opatrenia na boj proti terorizmu, je to minimálne rovnako dôležitý prvok na zastávanie individuálnych práv individuálí, ktoré, na ktorý majú smerovať takéto opatrenia. Budem sa snažiť čo najlepšou možnou formou zodpovedať vaše otázky. Chcem zopakovať E, zo pár úvah, ktoré som vám predniesla už pri e, predošlej návšteve v novembri. Chcem zopakovať toľko, že sankcie sú len z jedným z prvkov politiky v snahe zlepšiť situáciu v, tretí, v krajinách tretieho sveta alebo v tretich krajinách. Sankcie nebudú nikdy nejakým zázračným všeliekom, ktorý sám o sebe by vygumoval zo sveta eh, útlak a hm, diktátorské vlády. Sankcie tiež eh, nezabraňujú použitiu ďalších aktivít, ktoré treba tiež použiť, napríklad rozvojové aktivity, dialog s mimovládkami a tak ďalej. Možno, že sú to, sú to opatrenia, ktoré sa nedajú použiť na najvyššej úrovni, ale s e, mimovládkami sa dá komunikovať vždy, aj keď s nami nekomunikuje tá najvyššia úroveň. A vždy teda budú politickým prvkom na zlepšenie situácie v krajine. Každopádne, kedykoľvek sa používajú sankcie, mali by byť efektívne. A tu chcem zdôrazniť že napríklad z, e, zákaz udelovania víz zabránia e, šéfom e, diktatorských vlád pri cestovaní do týchto krajín, pričom však ich obyvateľstvo hľaduje. Zmrazenie aktív si znamená, že teroristické akcie aj naďalej, naďalej budú mať iné zdroje a budú vyvíjať svoje e, aktivity. Takisto možno hovoriť o embargu na zbranie a podobne. Opatrenia sa dajú prijať len také, ktoré sa vzťahujú na nás. My nemáme ne, nejakú extrateritoriálnu jurisdikciu, to znamená e, dopad na územia mimo EÚ. Tieto sankcie môžeme teda aplikovať len pre e, nás to je ten slabý bod e, sankcií, menovite ten, že tieto sa neprijímajú na úrovni celej OSN. Bolo by dôležité, aby sme napriek tomu my si robili svoju časť práce a poskytovali pohľady EÚ. Možno by bolo užitočné e, zdôrazniť, pokiaľ ide o terorizmus, že tu máme rôzne typy opatrení. Na jednej strane tu máme opatrenia súvisejúce E, na zabránenie financovanie terorizmu. Tu ide o 1257 uznesenie OSN, rezolúciu pod týmto číslom. A potom je tu nariadenie 881, tzv. E, nariadenie o Talibane, ktoré sa teraz pripravuje a jeho obsahom e, jeho obsah je vám určite známy. Snažíme sa vytvoriť nové právne zábezpeky nad rámec eh, predošlých eh, požiadavok eh, rozhodnutia súdu zo septembra minulého roku. Toto sú teda opatrenia OSN, kde máme teda obavy, že treba sa držať na jednej strane požiadavok vyviek súdu a na druhej strane, ako ste povedali vy vo svojom uznesení, tiež opatrenia, ktoré Eh, OSN samotné v rámci 1822 implementuje. Potom po druhé sú tu tzv. autonómne opatrenia, ktoré same o sebe tiež vychádzajú z uznesenia OSN, ale kde rada rozhoduje eh, o autonómnom zozname. A tu chcem povedať, že E, si tu plníme povinnosť robiť 6-mesačnú, v 6-mesačnom intervale revíziu tohoto zoznamu, kde ide o implementáciu na 6-mesačnej báze. V tejto súvislosti jednotlivci, e, orgány a organizácie sú podrobené revízii a pokiaľ ide o ďalšie otázky, výrazná zmena, zlepšenie e, sa týka e, povinnosti e, poskytovať zdôvodnenie pre zaradenie na zoznam, statement of reason a, pokiaľ ide o otázku povahy týchto opatrení, samozrejme, že nikdy nemôžu byť súdneho charakteru, pretože rada nie je orgánom súdnym, sú však politickými opatreniami, ktoré by mali vždy zohľadňovať právne zábezpeky, ktoré títo jednotlivci e, požívajú. Tieto opatrenia by mali byť čo najmenej byrokratickejšie a čo najefektívnejšie, ako je to len proste možné. Ďakujem. Neviem ako kolegovia, ale minimálne ja by som sa chcela pýtať na jednu otázku. Súhlasili by ste so mnou, že ak toto prezentujete ako dočasné administratívne opatrenie, tak skutočnosť, že ľudia zostávajú po celé roky na týchto zoznamoch, e, sa rovná vlastne akoby trvalému, akoby súdnemu rozhodnutiu. A druhá otázka, vo vašich úvodných slovách ste ste spojili e, opatrenia týkajúce sa e, vládnej triedy v Zimbabve napríklad a my všetci by sme chceli, aby nemohli tu v Európe tráviť dovolenku alebo zúčastňovať sa na dôležitých podujatiach rady či iných dôležitých, ako sa tomu nedávno stalo. Ale to nie je podľa mňa úplne to isté, ako keď e, dáte na tento zoznam ľudí alebo organizácie s cieľom za, priškrtiť e, do, do prísun prostriedkov. To je úplne iný prostriedok. Jeden, jeden ten no, prvok je politický e, s cieľom podporiť demokratizáciu napríklad Zimbabwe a ten druhý prvok je naša vlastná bezpečnosť. Ako povedal pán Brons, sú, sú to rôzne, rôzne charaktery opatrení. Chcela by som počuť na to vašu reakciu. Vy, kolegovia, ste všetci spokojní s tými odpovediami? Výborne. Pán Bronz a pani Boskur. Vypočujem si vaše príspevky a potom sa vyjadri opätovne rada. ja, misschien is het mij ontgaan, maar ik heb nog niet helemaal duidelijkheid gekregen. Pani Boskur hovorí. Ďakujem. Rada by som vedela, či toto rozhodnutie bolo prijaté alebo nie, alebo či by sme mali pristáť s týmto rozhodnutím hneď teraz. No ale dobre. Z, tá odpoveď k právnemu základu, to, nemám to ja dosť dobre jasné, k tomu by som chcela objasnenie. Malá poznámočka. Rozčulujú nás krajiny, ako je Zimbabwe, kde je diktátorský režim, ale ktorý ale relatívne slabý. Keď ale ide o veľkých utlačateľov, ako napríklad Čínu, ktorá neutlača len ľudí, ale e, do veľkej, do, vo veľkých množstvách za, men, e, za e, malé priestupky popravuje ľudí, tak tam sme ticho. Mali by sme naše štandardy a pravidlá aplikovať na všetkých rovnako. Zdá sa, že veľmi revolučný pokus o zmenenie tradície. Pán Melo a potom späť ku rade. Pani predsedajúca, hovorím pánovi Bronxovi, že úplne s ním súhlasím. Myslím si, že pokiaľ ide o to, čo sa povedalo o Zimbabwe, nuž Veľakrát v Zimbabve sa nezabíja kvôli nejakým menším deliktom, ale jednoducho len tak, mirnix dirnix, z dobrej vole niekoho popravia a pokiaľ ide o hodnoty západnej civilizácie, musíme dosiahnuť, aby prevládali všade nezávisle od veľkosti krajiny, nezávisle od okolností, a napríklad v prípade Číny nemôžeme relativizovať to, čo sa deje v Zimbabve s príkladmi, ktoré mňa urážajú a urážajú akúkoľvek osobu, ktorá chce obraňovať ľudské práva a slobody. Ani v Číne, ani v Zimbabve, ani hoci kde inde a hociaký režim nie je možné, aby prenasledoval obete a nie je možné, aby prenasledoval politických odporcov a aby ich vraždil. Ja chápem to, čo sa hovorí o Číne, ale to skutočne neobmedzuje to pôsobenie alebo tie vyhlásenia v Zimbabwe. A nech sa stane čokoľvek, ja chcem byť na strane zákona a ľudských práv. Som vždy na strane tých, ktorí chcú ochraňovať ľudské práva a slobody všade na celej planete, tak v Zimbabve ako v Číne. A pokiaľ ide o tých, ktorí robia teroristické činy proti nevinným obetiam, proti ženám, deťom, starcom a tak ďalej. To e, nemá odôvodnenie a opodstatnenie, to je nepriateľné. Ja nástojím, pokiaľ ide o obmedzovanie ľudských práv v boji proti terorizmu. Hovorím to preto, že je potrebné, aby sme mali zbranie. A pokiaľ ide o tie zoznamy, veľmi často na tých zoznamoch sú stigmatizovaní ľudia, ktorých prípad sa nikdy nevyriešila, ale nezabúdajme, pani predsedajúca, že v mnohých krajinách, ako napríklad aj v mojej, sú ľudia, ktorí sú celé roky odsúdení alebo čakajú na rozsudok a to preto, že právny systém nerieši ich problém, a tým pádom nikto im nedá úver, nemôžu si otvoriť bankový účet, nemôžu pracovať v štátnej správe, pretože ich eh, súdne procesy sa ťahajú celé roky. Takže existujú relatívne hodnoty, ale pani predsedajúca ho prerušila, ale len máte konkrétnu otázku na radu alebo nie? A pán Melo pokračuje. Moja otázka je taká istá ako otázka pána Bronxa, takže to je všetko, čo som chcel povedať. Takže otázka právneho základu, či bude nový návrh, otázka tiež, či tu bude koherentný prístup, prečo určité krajiny áno, prečo určité nie. A potom otázka týkajúca sa dočasnej administratívnej povahy, ako by ste toto dokázali zabezpečiť, keď sú ľudia na zozname takmer nekonečne. You, Chair, Ďakujem opätovne za slovo. Budem sa čo najlepšie snažiť odpovedať vaše otázky. Napríklad pokiaľ ide o prvú otázku právneho základu, ako si tento výbor určite uvedomuje, rada predložila návrh o, e, k usmerneniu 881. Požiadali sme o váš názor Viete, že sme e, prijali e, e, usmernenie alebo nariadenie rady k tomuto. Mali by, mali by sme to zobrať do úvahy, kým príjmeme nariadenie. Takto chceme postupovať v tejto otázke. Pokiaľ ide o financovanie teroristických aktivít a o tú, tú koherenciu. To všetko sú politické rozhodnutia, ktoré sa roz, e, diskutujú a pre určité otázky, pre určité krajiny, ako som už povedala na úvod, opatrenia, ktoré sa príjmajú na globálnej úrovni, sú väčšinou efektívnejšie než tie, ktoré sa príjmajú len samotnou EÚ, pretože majú e, sklon e, tieto druhé uvedené byť limitovanejšie. Tam, kde je to politicky dôležité, snažíme sa nastaviť opatrenia, ktoré pomôžu konkrétnej krajine alebo konkrétnej krajine pomôžu transformovať jej politiky. Pokiaľ ide o dočasné administratívne opatrenia. Tu chcem povedať, že včera, eh, teda pardon, že sú to administratívne opatrenia, ale sú to opatrenia príjmané danými orgánmi súdnej povahy a do, teda v tomto pohľade sú, vychádzajú z správnych rozhodnutí, národných e, právnych rozhodnutí napríklad pokiaľ ide o zmrazenie aktív a tak ďalej. Ďalej by som chcela povedať, že sa tu vykonávajú tie 6-mesačné revízie. To sú tie opatrenia, ktoré každých 6 mesiacov vedú k rozhodnutiu, či ten či oný jednotlivec, tá či oná organizácia zostáva na zozname alebo nie. A pokiaľ ide o 1267 a teraz oznám Al-Qaida Taliban. Keď príjmeme rozhodnutie, ponúkame rozhodnutie zostať na tom zozname a poč, poču- po, ponúkame možnosť revízie po takýchto názoroch. Pravidelné revízie, ktoré sa dejú na tých autonómnych zoznamoch, viedli vyškrtnutiu zo zoznamov 20 osôb a e, viacerých organizácií od roku 2002. Ďakujem. OK. Um, thank you very much. Fajne. Ďakujeme. The deadline for amendments to this resolution uh, e, 3. decembra, čo je pozajtra na poludne, je lehota pre podávanie pozmeňujúcich návrhov a hlasovanie v LIBE e, bude 7. decembra, budúci pondelok. A vychádzam z toho, že to prijatie v pléne by sa malo udiať na tomto blížiacom sa Štrasburgu. A tým sa dostávame k poslednému bodu tohto ranného zasa- tielu zasadnutia. A ide o sieť uh, E, orgánov alebo e, styčných dôstojníkov. A Pán Demera má slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako všetci veľmi dobre viete, táto správa sa hodnotí tretíkrát a komentuje v rámci nášho parlamentného výboru. Máme tu nejaké novinky, ktoré by bolo dobré, aby ste o nich boli informovaní. O niektorých som sa dozvedel pred pol hodinou vďaka účinnému managingu Emilio de Capitani, ktorý ma informoval. Poprvé by som rád vyhodnotil a predovšetkým veľmi poďakoval za pozmenujúce návrhy, ktoré boli predložené k tejto správe. Urobila to pani Guillaume, urobila ich 8, pani Wikstrom 5, pani Killer 4 a pani Flotr a Killer ďalšie, pani Boskúr 2 a pán Ruiz Tavares 2. Ako som už povedal, eh, veľmi hlboko im všetkým ďakujem, pretože tieto pozmenujúce návrhy mi umožňujú urobiť lepšiu správu. A po druhé, máme dosť času, niektoré pozmenujúce návrhy súvisia so semantickými alebo právnymi definíciami, čo je vlastne ilegálna imigrácia alebo neregulárna imigrácia, neregulovaná už som povedala aj v minulosti, že môj záväzok je, aby som sa vyhol takým e, výrazom, ktoré nie sú najšťastnejšie. Ja som zástancom termínu iregulárnej, neregulárnej imigrácie alebo nelegálnej a nepoužívať ilegálnu. No ale čo s tým robiť? E, v niektorých členských štátoch to ilegálne je v trestnom zákonníku a má to aj svoj popis. A v mojom členskom štáte teda v mojej krajine, táto administratívna dimenzia nemá tú súdnu trestnú dimenziu, takže niektoré členské štáty by súhlasili, že by sa odstránilo to adjektívum ilegálny, ale iní by povedali, že by sme im zasahovali do ich kompetencií, keby sme tento termín odstranili. A tak kompromis, ktorý ja chcem predložiť pozmenujúcim návrhom, teda autorom, ani neregulárny, ani ilegálny, ale... Clandestina es una palabra que podría mm, resumir eh, y, y que podría ser aceptada por las partes en conflicto. Tento termín, ktorý navrhujem, ja si myslím, že by bol priateľný eh, pre všetkých zúčastnených, ale jednoznačne ja som proti tomu, aby sa hovorilo o ilegálnej imigrácii a chcem nájsť kompromis v oblasti toho, aby sme použili termín buď neregulárna alebo utajovaná imigrácia, ale to závisí od toho, akým spôsobom sa tento termín príjme v iných krajinách. Um, niektorí teda budú k tomu pristupovať. Uvidíme na základe e, akých postupov. A teraz budem tiež hovoriť e, o tých niektorých návrhoch. Samozrejme, snažím sa dosiahnuť maximálny konsenzus. Je to správa v spolurozhodovacom konaní a pre mňa je to najdôležitejšie, aby som dosiahol čo najvyšší konsenzus. A tá novinka, ktorú mi práve povedal Emilio, je to otázka, na ktorú som sa pozrel len povrchne. 30 minút mi nestačilo, aby som to preštudoval, ale v princípe sa mi to pozdáva a síce Komisia navrhuje zmenu právneho základu. Určite si spomeniete, že právny základ, ktorý nás podmienoval v tejto správe, bolo to písmeno B63 článok a 66 zakladajúcej zmluvy EÚ. A teraz komisia navrhuje zmeniť právny základ, navrhuje využiť článok 74 v zmluvy o fungovaní EÚ a tam sa hovorí o administratívnej spolupráci. Navrhuje tiež aj článok 79, ktorý hovorí o migračnej politike a navrhuje ako cieľ odsek 2c, ktorý hovorí o tej utajovanej imigrácii využíva teda ten nový termín, tá neregulárna a utajovaná, nepoužíva ten termín ilegálna. A čo sa stane s Lisabonom? Keď máme Lisabon, tak by sme samozrejme mohli využiť právny základ, ktorý navrhuje Európska komisia a zaviesť tú neregulárnu imigráciu, ktorá vychádza z toho článku 79a, ktorý hovorí tiež o regulárnej imigrácii, ktorá spadá do kompetencií aj našej správy a hovorí o dlhotrvajúcej regulárnej imigrácii, takže na prvý pohľad by sme mohli súhlasiť s využitím článku 74a. Modus operandi. Keďže máme čas do januára alebo februára Mohli by sme veľmi podrobne preštudovať tento právny základ navrhovaný Európskou komisiou a zároveň by sme mohli začať viesť podrobnejšie rokovania s autormi pozmenujúcich návrhov, aby sme dosiahli čo najväčší konsenzus. Ďakujem, to je všetko z mojej strany, pani predsedajúca. Ďakujeme, pán dias Demera. Snáď niekto z autorov pozmenujúcich návrhov by ste chcel hovoriť, pán Tavares? Pán Ďakujem, pani predsedajúca. Veľmi stručný komentár. Pokiaľ ide o terminológiu, myslím si, že jediný spôsob, ktorý máme, aby sme urobili pokrok, je, aby sme boli lingvisticky presní a či už sa mi páčia alebo nepáčia ideologické diskusie v tejto oblasti, mali by sme sa snažiť nechať túto diskusiu bokom aspoň dočasne, aby sme dosiahli tú lingvistickú koherenciu, pokiaľ ide o využívanie termínov. Neviem, či tento návrh e, vylepší veľmi našu situáciu. Ja súhlasím s tým e, zámerom spravodajcu dosiahnuť nejaký kompromis – a konsenzus pri využívaní týchto termínov, ale ten utajovaný alebo skrývaný, tento termín je oveľa obmedzenejší ako termín je neregulárny, neregulárna imigrácia. Takže tu nejde o hodnotenie fenoménu imigrácie ako takej, ale čo chceme, aby ten termín, ktorý používame, aby bol čo najširší, aby pokryl celý ten rámec e, spektrum reality, ktoré čelíme. No a dobre, utajovaná, skrývaná imigrácia existuje aj taká, ale je aj iná, ktorá taká nie je. Takže si myslím, že termín neregulárna imigrácia je oveľa širší ako ten utajovaný. Takže hoci súhlasím so spravodajcom v tom, že ilegálny, nelegálny termín nie je správny a mali by sme ho vylúčiť, zároveň si myslím, že medzi týmito dvomi termínami, utajovaný, skrývaný alebo irregulárny, neregulárny, mali by sme nájsť nejaký konsenzus, aby sme zabránili tomu nesprávnemu využívaniu adjektíva nelegálny alebo ilegálny. A ešte využijem príležitosť, že mám slovo a vysvetlím ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré by možno mohli byť problematické. pretože štátnym zamestnancom a tým styčným dôstojníkom v oblasti imigrácie určité možnosti oni musia konzultovať s orgánmi a v úvodnom texte sa zatiaľ hovorilo, že majú kontaktovať len Frontex, ale je jasné, e, že ešte Hoci tento úrad, ešte táto agentúra neexistuje, ale vieme veľmi dobre už teda, ako bude fungovať, kde bude mať sídlo. kde bude, ako bude fungovať, kde bude fungovať, je to všetko e, dobré bude e, sa venovať tiež aj presidľovaniu a integrácii utečencov a tak ďalej, ale rovnako by sme e, tejto agentúre alebo úradu mohli udeliť aj iné funkcie a kompetencie aj v riadení európskych politík pre imigráciu a tiež e, ostatným fenoménom imigrácie. Takže dúfam, že nájdeme konsenzus v tom, že títo styční dôstojníci pre imigráciu budú v neustálom kontakte s Frontexom, ale aj s IOSom. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. Uh, Ďakujem. A ďalšia je pani Keller a potom pani Guillaume. Ďakujem veľmi pekne. Naše pozmenúce návrhy idú takými dvomi smermi. Poprvé, poprvé chceme zriadiť väčšie právomoci Európskeho parlamentu, aby sme vedeli, čo tí ľudia vlastne robia a aké sú výsledky ich práce, pretože to zatiaľ v návrhu, z návrhu nie je jasné. Po druhé si myslíme, že keď títo styční dôstojníci pre imigráciu, oni majú spolupracovať s krajinami, v ktorých e, pracujú, a bojujú proti nelegálnej imigrácii, tak preto treba sa zamýšľať nad tým, aká je situácia v týchto krajinách vzhľadom na ľudské práva, čo robí vláda, čo robia príslušné orgány e, s pristahovalcami, aká je, aká je dodržiavanie ľudských práv a prečo, aké sú dôvody vlastne, aby ľudia e, z týchto krajín, týchto krajiny opúšťali. To treba vnímať e, spoločne, ak chceme bojovať proti tej nelegálnej imigrácii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Killer. Keller, pán Guillaume. Pani Guillaume. Ďakujem, zdieľam pocity, ktoré sme tu počuli, že, že tu definitívne nerozhodneme o tejto otázke semantického rázu. V tomto štádiu som si nie ešte veľmi istá, ešte nás čaká veľa práce, aby sme sa dohodli, o tomto termíne alebo adjektíve, či to adjektívum ukrývané alebo skrývaný je adapt, alebo sa dá využiť v tomto kontexte, takže ešte musíme na tom popracovať. Ďalší bod, mám 4. No, 3 nakoniec. K azylovým otázkám, tu si myslím, Počúvala som to, čo povedal pán Tavares k tomu, e, s tým kontaktom s úradom a tiež si myslím, že by mal existovať dialog o manevrovacom priestore a o práci tejto siete s úradom, aby, a to je môj tretí bod, aby tá úloha ktorú dostanú e, títo styční dôstojníci a táto sieť, aby táto úloha nebola príliš vágná. E, dochádza k nejakému veľkému e, rozšíreniu a ako keby sme chceli urobiť všetci všetko a nie som si istá, či sa nám podarí dosiahnuť niečo presné, konkrétne. A posledný bod Spomína sa aj v texte, o ktorom hovoríme o poloročných správach, ktoré vypracúvajú títo styční dôstojníci pre radu 9. novembra som požiadala, aby som mala prístup k trom posledným poloročným správam, ktoré boli vypracované. A ešte stále nemám odpoveď žiadnu odpoveď k tejto téme. Nie som síce netrpezlivá, ale ak e, máme byť pozorní a ak chceme, aby sa tieto správy vypracovali, aby aj parlament bol informovaný, tak ja by som bola v každom prípade rada, keby som k ním mala prístup. To bolo len také určite dočasné zakopnutie. Dobre, pán Brons je ďalším na mojom zozname. Ďakujem pekne. Pani predsednička, myšlienka že treba sa vopred dohodnúť na tom znení, ktoré potrebujeme, je pomerne reštriktívne. George Orwell povedal, že tí, ktorí obmedzujú jazyk, obmedzujú diskusiu. Ja by som, môj vlastný návrh je, aby sme použili slovo migrácia, ktorá je niekedy legálna, niekedy nelegálna, niekedy autorizovaná a nie. Ale nechcem to nikomu núcovať. Ja navrhujem, aby každá osoba zvolila svoj vlastný jazyk s ohľadom na vlastné presvedčenie a tá myšlienka tých obmedzovaní nie je mojou predstavou. Už dnes sme hovorili, že ideologické rozdiely musíme prekonávať. Ďakujem pekne, pán Bronz. Niekto ďalší? Nie, takže slovo dostáva opätovne spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem pekne všetkým, ktorí vystúpili. Budem sa snažiť byť trošku presnejší, pokiaľ ide o ten komentár, ktorý ale nechávam otvorený pre ďalšie rokovanie a používam to len na odôvodnenie. Už som povedal, že môj záväzok je jasný v mojej strane aj mimo nej, pokiaľ ide o to, aby sme odstránili ten termín ilegál. To je to Ačko. A teraz B, druhý krok. Nejde len o semantickú záležitosť, ide o semantickú a právnickú záležitosť zároveň. A keďže ide v tomto zmysle o právnickú a potom semantickú záležitosť, tak aj dohoda sa musí dosiahnuť za, na základe konsenzu, ktorý nebude poškodzovať národné záujmy a, a interpretácii. Ja samozrejme súhlasím s Ačkom, ale potrebujeme rokovať o Bčku a preto som navrhol ten termín utajovaný alebo skrývaný, pretože v mojich skúsenostiach v tom E, v tomto boji, ukrývanom boji, alebo proste, keď chceme využívať tento termín a je to dôležité aj pre krajiny pôvodu, aj pre krajiny, kam prichádzajú títo imigranti, je potrebné dosiahnuť konsenzus a potrebujeme výraz, ktorý pokrie aj právnický, aj semantický výraz, o ktorom diskutujeme. A to trochu zodpovedá takému zaujímavému vystúpeniu pána Tavaresa, aj pána Bronxa a ďalších. A teraz k azylovému úradu. Ja vôbec nie som proti tomu, aby azylový úrad bol súčasťou toho púlu Frontex a styčných dôstojníkov. Ale upozorňujem, že sme v spolurozhodovacom procese. A čo to znamená? To znamená, že musíme sa dohodnúť s radou a aby sme túto dohodu dosiahli, nesmieme zabúdať na náš hlavný cieľ alebo na tie ciele, ktoré sú štyri, teda návrh, návrh ehm, zmeny. Vyzývam autorov pozmenujúcich návrhov, aby si to prečítali, Opakujem, ja v princípe nie som proti tomu, aby aj azylový úrad sa zúčastnil tejto spolupráce. Nezabúdajte, ja som bol jeden z tých, ktorý som veľmi intenzívne bojoval za tento úrad proti oneskoreniu a bojoval som aj proti tomu, aby sa Fond pre utečencov, to je 628 miliónov eur na to, aby sa s týmto fondom pre utečencov sa transferovali peniaze a vytvárala sa azylová agentúra, hoci táto by sa mala financovať autonómne a iným spôsobom. A ešte ľudské práva. Správa samozrejme musí mať odvolávku o ľudských právach v krajinách pôvodu. Pani Killer. Ja si myslím, že je to tam zachytené, ale môžeme to ešte zachytiť presnejšie, viacej. Vieme veľmi presne, aká je kvalita ľudských práv v krajinách pôvodu. Nie je teda najlepšia situácia a bolo by dobré, keby to bolo teda v správe. Nemám nič proti tomu. A ešte pani Guillaume, tie polročné správy, Kiež by ste ich mali čo najskôr, aby ste mali tú informáciu, ktorú potrebujete. Ja vám len poviem, že to nebude jednoduché a dúfajme, že to budete mať, aby sme mohli poznať obsah týchto poloročných správ. Bola veľká kontroverzia v rade, pokiaľ ide o tieto správy. Ak keby parlament mal prístup k týmto poloročným správam, tak by sme boli na tej zázračnej ceste dosiahnuť to, že sa konečne dozvieme, o čom sa vlastne v nich hovorí. Ja vás teda podporujem a pridávam sa k vám, aby sme skutočne vedeli, o čom vlastne hovoria tieto poloročné správy. Ako vidíte, pani predsedajúca rozprava bola veľmi bohatá, je stále otvorená a bude pokračovať Ide o to, aby sme dosiahli konsenzus a ja chcem mať aj konsenzuálnu správu, ale samozrejme nesmieme zabúdať na to, že, že už teraz máme s radou rovnakú pozíciu. A ja dúfam, že budeme mať aj piatú príležitosť e, vymeniť si názory k tejto správe a aby sme predovšetkým jasne videli ten nový právny základ, ktorý Európska komisia navrhla a ja proti tomuto návrhu v princípe nie som proti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Zdá sa mi, že tu panuje atmosféra spolupráce, že každý je ochotný hovoriť o možných kompromisoch. Neviem, či aj komisia sa chce vyjadriť. Myslím, že nie. Dobre, takže tým sme vyčerpali program tohto doobednejšieho zasadnutia. To je dobré. A dnes sa uvidíme o 15. hodine popoludní.